Meine Damen und Herren, darf Sie alle begrüßen zum weiteren Vortrag. Srdečne vás všetkých vítam na pokračovaní našej schôdzi. Začnem pomaličky, pretože tu ešte nie je príliš veľa poslancov. Na úvod, aby sme prešli k bodu prijatie programu našej schôdze, musím pripomenúť, že máme nasledovné zmeny. Bod 5 bude prvým bodom na našom programe. Európa efektívne využívajúca zdroje. Ďalej bod 8, ktorý sa týka cesty e, do Kalifornie, sa taktiež preberie. A bod 6 je správa pána Butikofera. A e, pod 7 je správa pani Cavela a bod 9 je schôdza koordinátorov. Štvorka sa teda odkladá na zajtra. To je všetko. Mám ešte jednu prozbu. E, myslel som, že vám oznámim jednu ďalšiu úpravu v programe, ale nebudem to oznamovať teraz, pretože to skoro nikto nie je. Nemôžeme takto na poslednú chvíľu meniť program schôdze. To sa nedá, e, aby sme vyhovali všetkým, kedy k tomu môže prísť. To sa jednoducho nedá potom e, by bolo neprehľadné takéto organizovanie programu. Preto uh, som to urobil teraz posledný krát, ale viac to už takto nebudeme robiť. Ešte jedna poznámka, ak dovolíte, k mojim oznámeniam predsedu. V správe iCode sme diskutovali s výborom ITRE, respektíve s výborom pre životné prostredie, uh, o tom, kto bude gestorským výborom a potom sme sa uh, Eh, dohodli a v niektorých otázkach žiaľ eh, výbor Envy eh, prevzal právomoci, aj keď by to bolo, malo prináležať nám. Neviem, ako to dopadlo na konferencii predsedov. diskutovalo sa o tom, napokon sa prijal záver, že v pléne sa o tom nebude diskutovať, že sa to odloží, ale podľa mňa nie je vhodné, že rokovací poriadok sa nerešpektoval. Podľa mňa na budúci týždeň v miniplenárke by sme o tom mali hovoriť. Pravidlá, ktoré platia, by sa mali zmeniť. Teraz však nemáme inú možnosť. Musíme e, prijať takéto rozdelenie. Spravodajkyňa e, v súlade s dohodou minimálne tie dva body, v ktorých e, naozaj markantne bola porušená naša právomoc. E, Chceme e, predložiť naše pozmeňovacie návrhy priamo v pléne aby sme aspoň mohli pozmeniť tú správu. To je jediné, čo môžeme urobiť. Predpokladám, že nikto nemá k tomuto žiadne výhrady. Teraz by som e, otvoril bod 4, teda pôvodne to bol bod 5 na našom programe. Pani Ek tu nie je. Chcem sa opýtať sekretariátu, či Spravodajcovia vedia o tom, že sa urobili zmeny v programe, že sa časovo popresúvali body. Nuž, ja už s tým nemôžem robiť nič viac. Takže bod 4 na našom programe teraz znie Európa efektívne využívajúca zdroje. Lena Eck wäre da zuständig, aber die Berichterstatterin ist... Spravodajkyňa Lena Eck tu nie je. Neviem, či sú tu ostatní príslušní poslanci. No, to je zase úžasné. Oznámenia predsedu máme za sebou. <laughs> Navrhujete, aby sme hlasovali? No, jedného dňa to urobíme, nebojte sa. A potom sa všetci už poučia. Ich noch einen Alternativvorschlag, aber den kann ich auch nicht um ešte som mal alternatívny návrh, ale ten tiež nemôžem uplatniť, pretože pani Kovalčeva tu taktiež nie je. Ona má totiž to dnes narodeniny, tak sme to mohli aspoň takto vyriešiť. No žiaľ, nepôjde to. Also ich könnte natürlich... Lebo ani pani Kovalčeva tu nie je. Ešte je tu ďalšia možnosť. V bode 8 máme správu o delegácii boru ITER v Kalifornii. To by som mohol predniesť, ale nie je tu nikto, kto sa zúčastnil tejto cesty. To znamená, že nikto mi nemôže protirečiť. Tak urobíme to takto, že to prednesiem, túto správu. Môžem vás teda informovať, že cesta bola naozaj vynikajúca Snažili e, sme sa vybrať si práve Kaliforniu preto, aby sme sa zamerali na tému inovácie, aby sme sa oboznámili so situáciou v tomto regióne. Bola to rozsiahla delegácia, sekretária to pripravil naozaj vynikajúco, aj keď to bolo organizované na poslednú chvíľu. Bolo to všetko veľmi dobre pripravené, myslím, že všetci kolegovia to vnímali tak ako ja, e, že to bolo naozaj vynikajúce. Vypracovali sme podrobnú správu, máte ju e, všetci pred sebou ale mysleli sme si, že by sme mali e, ďalej sledovať vývoj tejto situácie, teda aby sme to neodbavili iba správou, ale aby sme sa tomu venovali naďalej. Máme niekoľko konkrétnych návrhov, ktoré by sme chceli presadiť. Preto kolegovia, ktorí sa zúčastnili delegácie, sa už raz stretli a dohodli sme sa na niektorých bodoch. Bol by som vám dečný, keby ste podporili tieto konkrétne kroky. Poprvé, kolega Beauty navrhol, aby sme urobili akýsi premostovací deň z Európy do Kalifornie. Jeden dátum bol navrhnutý, to neprešlo. Chceme sa opýtať komisie, prečo e, to zlyhalo. A teraz sme si predsa vzali, že opätovne predložíme tento návrh. Ďalej po druhé, chceme predložiť otázku otázku na osné zodpovedanie, na písomné zodpovedanie, aby e, komisia uviedla, aké e, mechanizmy spolupráce existujú medzi Európou a Kaliforniou. E, my sme si tam vypočuli naozaj celý rad veľmi zaujímavých príbehov bolo by veľmi dobré, keby sme vedeli o tom, v ktorých oblastiach sa presne spolupracuje, ak sa v niektorých spolupracuje. Ďalej, po tretie, téma insolventnosti bola tiež veľmi zaujímavá. Stredli sme sa s podnikateľmi z Európy, ktorí teraz pôsobia v Kalifornii. Majú za sebou nový začiatok a mnohí majú za sebou bankrot a popisovali nám, aké to bolo dramatické a preto sme sa chceli venovať tejto otázke. A prvým krokom v tomto smere by bolo, že by sme sa snažili dozvedieť sa o komisie, aké konkrétne e, skutočnosti sú v prípade legislatívy v oblasti bankrotu v Európe, ako by sa to dalo zjednotiť, ako sa takáto situácia rieši. No a v neposlednom rade sme sa dohodli, že táto malá skupina sa ešte stretne tri alebo štyri krát, e, najskôr pani Rera Madurel a kolega Mökis e, pani Murkison navrhli, aby sa vytvorila pracovná skupina, ale to podľa mňa zachádzalo príliš ďaleko. Dohodli sme sa, aby sme sa teda niekoľkokrát stretli na takej neformálnej úrovni, aby sme spísali to, čo sme sa v Kalifornii naučili, čo sme sa dozvedeli a potom to predložíme buď komisii alebo celému parlamentu, aby sme aj takto otvorili ďalšie obzory našej činnosti. Toľko teda k tejto krátko dobej pracovnej skupine, ktorá niekoľkokrát zasadne. Nebude to žiadna trvalá pracovná skupina. Ak súhlasíte, tak budeme takto postupovať. Myslím, že by sme mali využiť každú jednu príležitosť e, udržávať, udržovať kontakt s partnermi, s ktorými sme sa tam stretli. Jeden z nich, profesor na Stanfordskej univerzite, e, toho sme tu už mali aj pri jednom vypočutí. E, bolo to naozaj mimoriadne zaujímavé stretnutie a minimálne rovnako dobrý. Bol taktiež večer, ktorý sme strávili so európskymi podnikateľmi. Um, bolo to naozaj veľmi napínavé, zaujímavé, fascinujúce vypočuť si ich príbehy. Týmto sme teda vybavili bod 8 eh, a už sa mu nebudeme viac venovať. Teraz sa vraciame k bodu 5 eh, pôvodnému bodu 5, teraz bodu 4, a síce Európa efektívne využívajúca zdroje. Dávam slovo našej spravodajkyni pani Ek, aby spustila diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím, že činnosť výboru je e, dnes veľmi efektívna. Aj keď je tu málo poslancov, všetci e, sú veľmi zapálení pre našu spoločnú vec. Európa efektívne využívajúca zdroje je jednou z tém v stratégii EU 2020. E, tej sa venujeme na politických skupinách a taktiež sa o nej rokovalo u nás vo výbore. E, v stratégii je sedem hlavných vlajkových iniciatív a Európa efektívne využívajúca zdroje je jednou z týchto iniciatív. Táto téma je tam preto, že je mimoriadne dôležitá pre vytváranie pracovných miest a pre hospodársky rast. Z mnohých pohľadov, keď sa pozrieme na tému surovín, je to naozaj fascinujúca téma. 95 železnej rudy v Európe je na severe Švédska. To je jedna vec. Ďalej, čo sa týka kovov, vzácných zemín. Tieto sú mimoriadne dôležité pre využívanie nových technológií e, v medicínskom zariadení, e, elektronike, e, veterných mlynoch, veterných elektrárniach. V týchto vzácných surovinách e, sme 100% závislí od dovozu. A ak e, sa teraz vrátime k téme efektívneho využívania surovín, musíme zvážiť, ako tieto suroviny využívame, či ich recyklujeme, či ich e, využívame na, naozaj efektívne. To je jeden z príkladov, ako sa suroviny a efektívne využívanie zdrojov navzájom dajú prepojiť. Musíme sa zamyslieť nad tým, čo potrebujeme na to, aby sme boli konkurencieschopní a zároveň aby sme chránili životné prostredie, pretože tieto dve iniciatívy idú ruka v ruke. E, m, obyvateľstva je na Zemi guli čoraz viac, aj to s tým úzko súvisí. E, Ďalšia oblasť, kde sa musíme zamyslieť nad efektívnym využívaním zdrojov, sú potraviny, produkcia potravín. Keď sa zaberiame na otázku fosforu, je to jedna z hlavných e, zložiek v hnojivách. E, fosfor, ktorý sa využíva v hnojivách, je veľmi podobný ako uhlie a taktiež sa ťaží A teraz potrebujeme najviac fosforu za posledných 30 až 45 rokov. Um, problém je však v tom, že fosforu je v pôde čoraz menej a a ehm, keď sa znižuje hladina alebo úroveň fosforu v pôde, rastliny ehm, chradnú a nerastú tak ako s vyššou hladinou fosforu. v mnohých členských štátoch sa príliš mrhá zdrojmi fosforu, nevyužíva sa efektívne. Ak sa fosfor nevyužíva efektívne, stáva sa kyselinou e, fosforu, tá sa dostáva do vody a zvyšuje množstvo rias v našich e, vodách. Teda to minimum, čo môžeme urobiť, je e, aplikovať takú politiku plnospodárstva, ktorá bude efektívne využívať zdroje fosforu, aby sme ešte mali aspoň na 10 rokov e, zdroje fosforu. Musíme to taktiež skombinovať s výskumom, aby sme hľadali nové alternatívne spôsoby e, produkcie e, potravín alebo alternatívne spôsoby produkcie hnojív. Ja neviem, ako by to malo byť, ale niečo musíme vymyslieť. Teda nejde tu len o ochranu životného prostredia efektívne využívanie zdrojov sa tiež týka veľmi úzko konkurenceschopnosti pracovných miest a hospodárskeho rozvoja a rastu. Musíme využívať naše zdroje o mnoho inteligentnejšie ako doposiaľ. Strednodobá eh, revízia rámcového eh, programu 7. rámcového programu sa teraz e, chystá a taktiež sa budeme popríklad venovať 8. E, rámcovému programu a musíme prepojiť stratégie EU 2020 s tými 7. vlajkovými iniciatívami a taktiež s iniciatívou e, na efektívnejšie využívanie zdrojov s ostatnými politickými nástrojmi, o ktorých tu hovoríme. Myslím, že predovšetkým sa musíme venovať týmto problémom, potrebujeme mať lepší prehľad o faktoch, Musíme taktiež podporovať výskum v týchto oblastiach a taktiež sa musíme venovať e, našim nástrojom, ktoré máme k dispozícii v oblasti inovácií. Možno by sme sa mali zamerať v našej inovácii na konkrétne tieto body. Predpokladám, že aj v budúcnosti budeme všetci potrebovať potraviny, budeme potrebovať e, auta, telefóny, batérie e, na rôzne účely. A taktiež budeme potrebovať e, zdravotnícke vybavenie v nemocniciach. Vzhľadom na demografický vývoj na svete čelíme istým špecifickým problémom, teda obyvateľstva na Zemi je čoraz viac. Musíme preto ešte efektívnejšie využívať zdroje ako doposiaľ. O týchto témach sa diskutuje už celé desaťročie, ale myslím si, že problémy sú čoraz naliehavejšie. Toto teda spomínam vo svojom stanovisku, ktorý predložím potom na schválenie výboru. Dopočula som sa, že sa chystá návrh komisie v auguste. Teda možno by sme mohli skombinovať tieto dva dokumenty, ktoré budú zamerané na tú istú tému. Musíme o tom ešte rokovať na úrovni koordinátorov, pán predseda, ako by sme to mohli prepojiť s dokumentom komisie. Teším sa na vyjadrenia kolegov to je všetko z mojej strany. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Kolega Jirek. Ďakujem bardzo. E, ja nie som takým optimistom. jak... Veľmi pekne ďakujem. Ja nie som taký optimista, pokiaľ ide o dokument komisie. Musím povedať, že tam si musíme uvedomiť, čo chce komisia Poprvé, je to veľmi všeobecný dokument a my si musíme zadefinovať, čo sú to zdroje. Zdroje sú napríklad lesné zdroje, zem, pôda, voda, halieutické zdroje. Takže to je veľmi široký pojem, dokonca môžeme hovoriť o nerastných zdrojoch a tak ďalej. No a v tomto smere sa pripravuje aj e, kolegu Butikova o kovoch. Zdroje sú veľmi dôležité z ekologického hľadiska, ale aj z hľadiska krajiny. A preto sa môžeme nazdávať, že tieto zdroje sú tiež e, e, rôzne. Napríklad tu máme eolické zdroje v Nemecku. Teda tieto zdroje e, možno, že nie sú tým najlepším spôsobom postihnuté. V prípade Poľska najdôležitejšie bude e, venovať sa poľnohospodárskym a vodným zdrojom Poľska. A Poľsko je jednou z krajín, ktorá zakrátko bude mať vážne problémy s vodou. A nebude to len Poľsko, celá Európa a celý svet. Môžeme povedať, že už zakrátko budeme E, musieť čeliť dramatickým situáciám v dôsledku nedostatku vody. E, vieme, že mnoho, e, vlastne prístup k vode je čoraz zložitejší, sú tu vážne problémy a čo sa stane, keď budeme mať problémy v Egypte, máme problémy v Sýrii a v ďalších krajinách. To všetko môže viesť k vojnovej situácii. A preto tento toto vymedzenie alebo nevymedzenie pojmu zdroje je veľmi všeobecné. A ďalej, akým spôsobom alebo aké indikátory chceme použiť na meranie týchto zdrojov. Sú k tomu nejaké kritéria alebo nejaké indikácie? Alebo stačí len hovoriť vo všeobecnosti, že musíme chrániť naše zdroje. Veď to my vieme, že musíme e, naše zdroje chrániť, ale ako? Aké sú priority? Samozrejme, tieto priority sú nevyhnutné. A to je vlastne všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Marčinkievič. Dámy a páni, vážený pán predseda, pokiaľ ide o oznámenie komisie, efektívne využívanie zdrojov v Európe, je veľmi dôležité, aby Európsky parlament sa aktívnym spôsobom tohto projektu zúčastnil. A aj ja som taký len veľmi mierny optimista, pretože tu ide o zmenu modelu produkcie a využívania zdrojov. My sa musíme zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť, aby e, produkcia a využívanie zdrojov bolo čo naj, najšetrnejšie voči e, životnému prostrediu a zároveň chránilo verejné zdravie. Musíme brať do úvahy všetky obchodné okruhy, dopady na životné prostredie, ekosystémy, aký je dopad riadenia zdrojov na členské štáty. Musíme takisto myslieť na tie naj, e, najmenej chránené sociálne skupiny, aby sme im e, zabezpečili rozvoj a musíme sa rozhodnúť, čo je možné robiť na úrovni EÚ a čo je možné robiť na úrovni členských štátov. Rovnako musíme sa zamyslieť nad tým, čo treba robiť, aby sme zredukovali emisie CO2, aby sme v našej globálnej stratégii dosiahli úspech. Je dôležité, aby aj Korea a Čína e, svoje nástroje zverejnili, to je návrh Európskej komisie a vlastne trhy si vyžadujú zmeny produkcie, výroby, ale aj E, ale aj spot, e, vzory spotreby a takisto je dôležité využívať e, nové zdroje, ako napríklad tento plyn získavaný z bridlice. A, a aby sme vlastne nevyužívali uhlie. Avšak sú tu isté rizika, napríklad v tom, že budeme príliš využívať niektoré konkrétne zdroje, že, alebo že príliš budeme regulovať niektoré oblasti, to môže spôsobiť e, regres v technologickom rozvoji. Takto e, som optimista, ale aj pesimista, pokiaľ ide o niektoré postoje, napríklad nárast PKB, a interakcia s uhlím, s atómovou energiou, eolickou energiou, efektívna doprava. A samozrejme, že pokiaľ ide o tieto ambiciozne ciele komisie, tak e, ja len dúfam, že my budeme môcť zaujať politickú pozíciu v tom zmysle, že to povedie k vyváženému využívaniu zdrojov. Srdečná vďaka, pán kolega. Teraz zostáva slovo kolega Bytykofer. Ďakujem, pán predseda. E, pokiaľ ide o ten hlavný princíp a cieľ tejto témy, e, ja sa do veľkej miery stotožňujem s tým, čo uvádza pani Ek vo svojom návrhu. Preto by som len v krátkosti spomenul niekoľko bodov, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité. Myslím, že to je dobrá príležitosť um, dohodnúť sa na tom, ako chceme ďalej podporovať naše hospodárstvo. Myslím, že to, ako vnímame túto efektívne využívajúcu Európu, musíme sa snažiť o to, aby toto efektívne využívanie zdrojov eh, bolo zamerané na konkrétne dimenzie podpory nášho hospodárstva. To samozrejme um, znamená aj to, že tie suroviny, ktoré teraz uh, v súčasnosti označujeme za odpady, um, mali by sme ich začať vnímať ako zdroje, ako suroviny. Ďalej, po druhé, myslím, že v Európskej únii máme Eh, osobitnú úlohu, pretože nikto na svete nemá eh, tak veľa surovín, ktoré dováža ako my na eh, obyvateľa a na rok. Zhruba 3 tony na obyvateľa na rok dovážame v surovinách. Teda Európa je mimoriadne závislá od dovozu surovín a preto európske hospodárstvo by veľmi veľa získalo, keby efektívne využívalo tieto suroviny. Je potrebné vyvinúť e, e, vhodné metódy e, na vypočítavanie efektívneho využívania surovín. Už to tu zaznelo, myslím, že toto je naozaj zásadné, pretože bez jasných a presných výpočtov nemôžeme dostatočne efektívne využiť všetky suroviny. Taktiež ako pán Gierek eh, si myslím, že by sme nemuseli zbytočne zdvojovať eh, iniciatívy. Podľa mňa bolo vhodné, keby v tejto správe tie eh, suroviny, ktoré sa nespomenajú v mojej správe, aby sa tu práve spomenuli. Tu plne súhlasím s kolegom Gerekom. Myslím, že je dôležité presne pomenovať nástroje, ktoré by boli v tomto smere užitočné a najmä aj spomenúť podporu malých a stredných podnikov, ako aj sociálny rozmer. Myslím, že sa nám nepodarí naozaj efektívne e, postupovať, e, ak pripustíme, že e, ekologické a sociálne aspekty si budú navzájom protirečiť. No a posledná vec, ktorú považujem za dôležitú, je že myslím, že aj otázku efektívnosti využívania zdrojov a štandardizácie, aj toto prepojenie by sme mali pozorne skúmať, pretože ehm, aj tu sú veľmi relevantné témy pre náš výbor. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ehm, z komisie chce sa niekto vyjadriť? Ešte niekto sa hlási o slovo? Prepačte. Dobre, takže ak nie, dávame slovo zástupcovi komisie. Nech sa páči. Pán Duncan Johnson, ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem teda za príležitosť prehovoriť na tomto zasadnutí dnes popoludní na tému hlavných iniciatív. Myslím, že by sme na toto mohli nazerať ako na začiatok procesu tá hlavná iniciatíva, ktorá bola prijatá v januári tohto roku, roku v podstate načetáva rámec, identifikuje problém, hovorí sa tu vlastne o tých zdrojoch, o prírodnom prostredí a o možných zdrojoch najrôznejšieho druhu. A zameriava sa taktiež na dlhodobý aspekt. Čiže je tu viacero iniciatív čiastkových. A vychádzame nakoniec aj z toho, že viacero iniciatív už bolo prijatých a niektoré sa ešte príjmu do konca tohto roku. Teda tie, ktoré sa týkajú tých, čo boli prijaté. Klíma v roku 2015, Biela kniha o doprava. A dnes na jeseň sa budeme venovať ešte energetickému systému EÚ do roku 2050 a budeme hovoriť aj o cestnej mape ohľadne ekonomiky ktorá efektívne využíva zdroje. Takže v podstate toto je len začiatok procesu a naznačuje, aký je rámec a ciele, ale tie detaily musia vlastne do toho vyplniť tie iniciatívy, ktoré ešte prídu. Chcem ešte povedať, že e, cestovná mapa pre efektívne využívanie zdrojov príde nárad niekedy v auguste tohto roku. No, samozrejme, e, bolo tu viacero zaujímavých e, podnetov a mne utkvel, mňa upútal aspekt merania. A myslím, že k tomuto sa ešte dostaneme v oznámení v auguste. A to samozrejme súvisí s benchmarkingom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Tým môžeme uzavrieť rozpravu. Ešte dáme slovo pani Ek na záver. Nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem kolegom za pripomienky. A môžem povedať, že tu zdieľame určité obavy. Pokiaľ ide o E, tú červenú niť, ktorá sa vynie týmto textom. Takže si myslím, že koordinátori by sa mali zamyslieť nad tou skutočnosťou, že vlastne cestovná mapa na túto tému príde na rad zhruba niekoľko týždňov. A takže mali by sme vlastne sa zamyslieť nad tým, ako sa vyhnúť duplicite. Ďakujem. Takže asi by bolo najlepšie, keby sme sa dohodli na tom, ako sa bude postupovať, aby to neboli nejaké rozsiahle diskusie, aby sme sa dohodli na tom, ako to budeme riešiť. Takže prejdeme hneď k ďalšiemu bodu, ak súhlasíte. Ďalší bod je agenda pre nové e, možnosti v oblasti zamestnanosti. Pani Cavela je spravodajkyňa a dávam jej hneď slovo. You, Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, v prvom rade by som chcela poďakovať pani Vastos za vynikajúcu správu, ktorá vo veľkej miere pokrýva príslušné oznámenie Európskej komisie. Ja by som práve aj ako spravodajkyňa chcela povedať, aké, ako táto, tento materiál odráža môj názor na priemysel a súvisiace aspekty. Ide tu o to, aby náš pracovný trh fungoval lepšie a tu práve musíme zdôrazniť zakomponovanie kompetencií IKT a digitálnej gramotnosti. Okrem toho, Musíme posilniť pracovnú mobilitu medzi členskými štátmi EÚ a preto vlastne navrhujeme podniknúť kroky k vytvoreniu celoeurópskej služby, ktorá bude zodpovedná na to, za to, že sa budú obsadzovať voľné pracovné miesta v celej Európe kvalifikovanými pracovníkmi a podporoval by sa pracovný trh s európskou pridanou hodnotou. A v tejto súvislosti vlastne by sme naozaj podporovali ten aspekt pridanej hodnoty. Týmto spôsobom vlastne môžeme vlastne zabraniť tomu, aby mladí hlavne emigrovali do tretich krajín. Ďalej, chceme vytvoriť prostredie, ktoré bude naklonené aj investíciám a tým pádom aj vytváraniu nových pracovných príležitostí. V oznámení sa hovorí o navrchovanom znižovaní nákladov na prácu. To má stimulovať rast. Na druhej strane aspekt energetický, aspekt emisí, e, ten sa tam spomína práve ako možná kompenzácia za e, znižovanie príjmov z produkcie. Ale tu vlastne je určitá nerovnováha, pretože nakoniec e, tie výrobné náklady narastajú a v podstate namiesto toho, že by sa vytvárali nové pracovné príležitosti, čiže ten požadovaný efekt sa nenaplňa. Čiže je samozrejme cieľom dosiahnuť želateľnú úroveň emisí a aj náležitú úroveň výroby. Preto to, čo sa stráca na príjmoch v dôsledku sociálneho poistenia, to by sa dalo riešiť cestou, ktorú navrhuje Európska komisia, v tom zmysle, že by to malo na priemysel a jeho konkurencieschopnosť len minimálny dopad. Ďakujem. Srdečná vďaka, pani kolegyňa. Hlási sa niekto o slovo, prosím? Pani Debadia, nech sa páči. Gracias, señor. Ďakujem, vážený pán predseda. Myslím si, že tu máme správu, ktorá má veľký význam pre budúcnosť Európy, pre budúcnosť našej mládeže. A myslím si, že zlepšiť prípravu a kompetencie našich pracujúcich je jedinou cestou, ako možno vytvoriť viac a lepších pracovných miest, zlepšiť vzdelávanie a výchovu a to je e, nevyhnutný krok k tomu, aby Európa prekonala súčasnú krízu a aby vytvorila pevné bázy rastu, prosperite a blahobytu budúcich desaťročí. A preto inovácia a rozvoj nových sektorov a nové iniciatívy musia byť akýmisi milníkmi na tejto ceste. A to aj v oblasti vzdelávania, a zvyšovania schopnosti pracujúcich je potrebné bojovať proti nezamestnanosti a v rámci, tak v rámci stratégií G2020 e, a tam treba bojovať najmä proti nezamestnanosti mladých ľudí. Toto musí byť prioritný cieľ pri stanovovaní cieľov celoživotného vzdelávania. Myslím si, že treba pracovať na tom, aby inovačné pokroky boli v centre záujmu politiky vytvárania pracovných miest. Európsky parlament a socialisti a demokrati budú bdieť nad tým, aby sa vyvíjali nové kvalifikácie, nové pracovné miesta a zamestnanecké posty a aby ľudia e, v tomto všeobecnom rámci škrtov a úsporného ovzdušia sa, aby sme si udržali investíciu do týchto pracovných miest, lebo to je investícia do budúcnosti. Ako povedala moja predrečnička, musíme mať predstavivosť a využívať inováciu na to, aby sme boli konkurencieschopní a zároveň, aby sme mohli vytvárať pracovné miesta, najmä pre e, tieto tisíce a milióny mladých ľudí, e, ktorí sú nezamestnaní. Ďakujem. Pani nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem, chcem poďakovať eh, spravodajkyni za tento text. Myslím, že väčšina, väčšia časť textu je veľmi dobrá, ale musím povedať, že troška váham, pokiaľ ide o bod 3. Asi by sme mali požiadať eh, komisiu, aby vlastne eh, sa zamerala na to, že, že pokiaľ ide o celú európsku agentúru v súvislosti so zamestnanosťou. No myslím, že to nie je zodpovednosti len Európskej únie. Asi by sme mali uľahčiť, povedzme, cestou nejakých týchto agentúr, či už súkromných alebo štátnych. A vlastne ten členský štát by mal dozrieť na to, aby príslušné tieto agentúry mali nejaký odbor pre medzinárodné pracovné miesta. Ale v podstate takéto niečo v súčasnosti nemáme. Takže máme tendenciu pracovať obvykle len s tými veľmi lokálnymi pracovnými príležitostiami, možno regionálnymi alebo národ vnútroštátnymi, teda ale určite nie celoeurópskymi. Takže by bolo dobré, aby členské štáty sami, samotné, dohliadli na to, že táto práca sa naozaj vykoná. Myslím, že by to nemala práve uvažovať o tom komisia, že sa vytvorí takýto celoeurópsky servis, celoeurópska služba. A ešte k tomu istému. Aspekt subsidiarity, myslím, že to v bode 5, tak e, tá diskusia o tom, že by vlastne tu boli nemzdové náklady a potom aspekt e, znížených príjmov v dôsledku sociálneho poistenia a tak ďalej. V podstate môžem povedať, že súhlasím s aspektom elektronických kompetencií a rada by som doplnila ešte jeden bod k tomuto a to je aspekt inovácie. Čiže hm, vlastne ešte industrializácia inovácií. V tom sme dosť slabí a myslím, že často ideme veľmi dobre produkty, ktoré sa dostávajú do výroby v Číne, v USA, v Južnej Koreji alebo v Brazílii alebo aj niekde inde. A sú to veci, ktoré by sa boli mohli celkom úspešne vyrábať v Európe. A rada by som do textu zaradila bod, ktorý sa týka tohoto. Ďakujem. Pán Březina, nech sa páči. Ďakujem, pane predsedaj. Ďakujem, pán predseda. Aj ja som spokojný s tým, že sa Európska únia zaoberá aj touto témou. Nepáči sa mi však to, o čom už hovorila pani Ek, a síce, že by na európskej úrovni mali vznikať agentúry. V priebehu toho, čo moja predrečníčka eh, hovorila, alebo v rámci toho, čo ona povedala, možno súhlasiť s tým, že je to otázka národných vlád alebo vlád jednotlivých členských krajín. Na druhé však nemôžeme zabudnúť na to, že každý z nás osobne musí niesť svoju časť zodpovednosti za svoju zamestnateľnosť. Ak sú dnes e, profily zamestnanosti mnohých nezamestnaných také, že ich uplatnenie je možné len v štátnej správe. Myslím tým na veľké množstvo odborov, ktoré sú mimo pracovného trhu a nemajú uplatnenie. Tam je potom mm, treba apelovať na osobnú zodpovednosť. Členské krajiny by mali naozaj vyvíjať veľké úsilie v oblasti výchovy, žiakov, ich rodičov k voľbe povolania ktoré si vyžaduje trh a ktoré je na trhu uplatniteľné. Ďakujem. Kolega Pán kolega Odi. Ďakujem, vážený pán predseda. E, mali by sme sa zamyslieť nad lepším zapojením E, sociálneho dialógu na celoeurópskej úrovni. Samozrejme, každý členský štát má svoje organizácie, ktoré sa zaoberajú sociálnym dialogom tak v oblasti zamestnancov, ako aj zamestnávateľov, ale e, cez Európsku komisiu a cez e, politické aspekty Európskeho parlamentu možno dať dôveru tomuto sociálnemu dialógu na celoeurópskej úrovni, najmä pokiaľ ide o vzdelávacie politiky, E, či už ide o zamestnancov, inžinierov, aby vedeli, čo je dobré pre chémiu, automobilový priemysel, poisťovníctvo, bankovníctvo. My máme nástroje v rámci zmluv, ktoré umožňujú na úrovni EÚ viesť sociálny dialog a e, vlastne máme kolektívne zmluvy, ktoré sú začiatkom, akýmsi počiatkom e, sociálneho pracovného práva a to by malo umožniť lepšie negociovať v rámci flexicurity. A ja som tomu ráda. Ja si myslím, že my môžeme z toho urobiť veľmi dôležitú kapitolu, najmä o podpore sociálnych partnerov na celoeurópskej úrovni. To je niečo, čo existuje, ale čo nie je dostatočne využívané. Ďalej dostáva slovo pán kolega Butikofer. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa chcela poďakovať spravodajkyni za tento návrh a v niektorých bodoch by som rád predniesol niekoľko pripomienok odsek 2. Podľa mňa by bolo vhodné, keby sme okrem sústredenia sa na informačné komunikačné technológie zdôraznili aj potrebu podporovať e, ekologické zručnosti vo všetkých odvetviach. E, ďalej v oceku 3 súhlasím s tým, čo tu zaznelo, tie kritické pripomienky z dvoch kolegov. E, nemyslím si, že pán Európska služba v tomto smere by mala byť primárnym cieľom ďalej ocek 4. Považujem za dôležité, aby najmä oblasti výskumu a vývoja a investícií, ako aj oblasti zručnosti, sme opäť explicitne spomenuli najmä dla, s ohľadom na otázku, akú úlohu zohrávajú malé a stredné podniky, ako budú zohrávať v najbližších rokoch v oblasti inovácií Myslím, že nesmieme pripustiť, aby všetci hovorili o tom, že chceme znižovať mieru byrokracie, ale tam, kde Európska únia naozaj môže niečo dosiahnuť a síce v tom, aby malé a stredné podniky naozaj boli um, v popredí, aby mali možnosť zúčastňovať sa procesu výskumu a vývoja a inovácií, na to nesmieme zabúdať. Uh, a taktiež by som rád doplnil v ďalšom bode, že sa nesmieme sústredovať len na priemyselnú konkurencieschopnosť, len nesmie byť len to meradlom, ale aj sociálna ochrana pracovníkov. Ďakujem. Merci, Mr. Jupp. Ďakujem, pán Grzyb. <clears throat> Chcel by som sa poďakovať za návrh stanoviska, ktorý nám pán kolega predniesol. A musím povedať, že som s týmto textom veľmi spokojný, lebo sa tam hovorí o úlohe malých a stredných podnikov a o informatických kompetenciách, o cyberkompetenciách. Je veľmi dôležité, e, aby sme nezabúdali na malé a stredné podniky. Musíme trvať na veľkých možnostiach tohto sektoru v zmysle vzdelávania pracujúcich. No a samozrejme, musíme e, mať na zreteli aj tzv. základné povolania, kde je možno potrebných menej znalosti, ale je to dôležité pre ekonomický rozvoj a práve tieto podniky môžu lepšie vzdelávať a vychovávať pracujúcich v týchto podnikách, kde ktorých na našom európskom trhu existuje obrovské množstvo. A rovnako by som chcel zdôrazniť, že v tomto oznámení sa hovorí o podnikoch, a to je veľmi dôležité, lebo na začiatku tohto volebného obdobia sa hovorilo o Európskom technologickom inštitúte. Musím povedať, že Európa pripravuje predovšetkým pracujúcich, zatiaľ čo USA pripravujú podniky. To je veľmi zaujímavý fenomén. Bolo by dobre, keby sme sa zamysleli aj na touto severoamerickou skúsenosťou. Pretože skutočne tu je veľké vytváranie mikropodnikov nezávislých pracujúcich a to môže istým spôsobom fungovať aj na našom pracovnom trhu. No a pokiaľ ide o technologické vzdelávania, je potrebné vyslať signál, že sa nemôžeme obmedzovať na technické a profesionálne kompetencie, ale že musíme myslieť aj na neobmedzené E, koncepty vzdelávania a tam tiež severoameričania stávajú viac na tvorivosti v oblasti e, profesionálneho sektora, najmä v sektoroch, kde sú tieto kompetencie dôležité. Pokiaľ ide o vzdelávanie medzi vzdelaním a pracovným trhom, ak Európa potrebuje viac pracujúcich technického alebo technologického charakteru, to nie je žiadna novinka. Krajiny ako Poľsko, e, tam boli veľmi populárne netechnické vzdelávanie, skôr v oblasti humanitných vied to bolo ľahšie, boli tam viaceré iniciatívy, vysoké školy, ktoré sa orientovali predovšetkým na humanistické vzdelávanie. Takisto vzdelávacie kurzy mali menšiu úroveň, neboli také náročné ako e, napríklad technické kurzy. A mnoho kurzov e, v Poľsku je predovšetkým e, práve orientovaných na tie biele miesta v zmysle nedostatku technických odborov. Keď hovoríme o potrebe sociálneho dialógu, tak v oznámení komisie, ako sa tu už dnes o tom hovorilo, tak sa pozrieme napríklad, čo sa deje v mojej krajine s odbormi. Oni hovoria, že problémom nie je diagnostika alebo postdiagnostika v oznámeniach komisie a že na základe toho my musíme ďalej pracovať. Problémom je, ako konať na základe tejto diagnózy, ako dať, e, ako pokračovať v sociálnom dialógu, e, kde sú zástupcovia pracujúcich, ako aj zamestnávateľov, tak aby sme dosiahli ten želateľný výsledok a účinok. A samozrejme myslím na všetky tie prvky e, témy, ktoré sú tu obsiahnuté. Ďakujem. Je tu prosím niekto z komisie? Kto by sa rád vyjadril? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A ďakujem aj za ten názor, ktorý naozaj vyjadruje podporu tejto iniciatíve. A nakoniec sa tu chceme oprieť o zamestnanosť na úrovni 75 Týka sa to asi 23 miliónov ľudí, ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní. Dnešný tento bod programu sa sústreduje na priority v súvislosti s zlepšením situácie na pracovnom trhu aj cestou flexicurity a aj cestou zlepšovania podmienok pracovných, ale aj vytváraním nových pracovných príležitostí. Hovorím, 23 miliónov ľudí ešte stále je nezamestnaných. A vidíme prípady, kde zamestnávateľia v niektorých odvetviach mm, poukazujú na to, že je ťažké nájsť pre určité profesie zamestnancov. Takže vlastne treba tieto potreby zladiť s tým, vlastne, aké poskytuje e, pracovné sily trh. V tomto zmysle jednoznačne e, spôsobilosti a schopnosti IKT sú nutné. Chcem ešte povedať, že samotná implementácia tejto iniciatívy je na dobrej ceste. Niektorí ste spomínali práve dôležitosť zaangažovania sociálnych partnerov. Aj v tomto zmysle vlastne v marci tohto roku sa konalo prvé fórum tripartity aj za účasti členských štátov. Išlo o implementáciu štvrtej takéto iniciatívy v oblasti flexicurity a zamestnanosti. Ďalší podobný krok bude v novembri tohto roku. Tiež tam budú zamestnanci, sociálni part- teda zamestnávateľ, sociálni partnery a aj členské štáty EÚ. Pokiaľ ide o načasovanie správy, myslím, že práve Mm, do tej, na túto konferenciu. E, to bude veľmi zaujímavý príspevok a tešíme sa na Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Cavela opäť. Ďakujem, pán predseda. K bodu 1 môžem povedať, že e, vítam odporúčania a návrhy kolegov, ktoré predložili k môjmu stanovisku Všimla som si, pán predseda, že väčšina z nás sa orientuje na bod 3, kde navrhujem pán Európsku službu. 1. mája nadobudlo účinnosť eh, plná sloboda pohybu e, pre všetkých e, obyvateľov Európskej únie bez nejakých byrokratických prekážok. A predsa generálne riteľstvo pre zamestnanosť e, sa ešte ďalej snaží o zjednodušenie mobility. Zároveň si všímame, že mnoho členských štátov sa snaží na bilaterálnej úrovni uzatvárať dohody o výmene vzdelaných pracovníkov. Napríklad Nemecko podpísalo dohodu na bilaterálnej úrovni s Polskom v tejto veci a teraz Rakúsko a Česká republika sa chystajú podpísať podobnú dohodu. My by sme rádi na výboru, že rozhodne, ak budeme mať e, jednotný trh, vznikne aj jednotný trh s prácou. Nebude to nejaká centrálna inštitúcia, ktorá ho bude riadiť. Možno e, sa uvidí, kto to bude riadiť. Môže to byť súkromná agentúra, ale rozhodne hlavnú iniciatívu musí v tomto smere mať Európska inštitú- inštitúcia. Chcem oceniť eh, návrhy pána Bütikofera, eh, ktoré sa týkajú sociálnej ochrany pracovníkov. A rada by som ešte dodala, že ako som si všimla, komisár Andor prednesol vyhlásenie, myslím, pred mesiacom, že on sám podporuje, zdôrazňujú, že podporuje mobilitu pracovníkov medzi členskými štátmi, ktoré potrebujú pracovné sily alebo majú nadbytok eh, vysoko vzdelaných a zručných pracovníkov. Aj toto pripomienku som chcela predniesť eh, k svojmu odseku číslo 3. Ďakujem. Danke sehr. Damit ist dieser Tagesordnung Ďakujem pekne. Tým pádom sme vyvolili aj tento bod na našom programe. A prepáčte, pán Ody, prehliadol som vás. Ďakujem, pán predseda, ale v, vo vystúpení zástupcu Európskej komisie, ja neviem, či to je problém s prekladom. Ja som správne pochopil, že konferencia bude 14. novembra, lebo 14. novembra máme zasadnutie v Štrasburgu, inak je to veľmi dobrý návrh. Neviem, či som správne pochopil tento dátum. Pýtame sa komisie, je to 14. november? Áno, naozaj eh, je to naplánované na 14. novembra v pondelok. Nuž, takýto problém vzniká častejšie. Ja už som mala. Častejšie ten problém, že komisia robí v Bruseli program vtedy, keď je parlament v Štrasburgu. To nie je veľmi rozumné riešenie. Pán Ody? Komisia e, nejde v ústret Európskemu parlamentu, ktorý je partnerom. Pán Bojtekofer, E, pán predseda, možno by sme mohli naliehavo požiadať komisiu, aby zvážila tento termín, aby umožnila účasť parlamentu na tejto konferencii. Isté, že hovorí pán predseda. To by parlament mohol, ale urobí to parlament? Ak sa všetci dohodneme, tak to tak bude. Napíšem list komisii. Ja rád píšem listy. Chcete si ho ešte prečítať predtým, ako ho odošlem? Nie, dobre, nechcete ma kontrolovať. A ten jeden kolega tu nie je, čo rád kontroluje. OK. Damit machen wir das. Dobre, takže takto to urobíme. Napíšeme list, ale prosím, vy už môžete medzi tým odovzdať e, túto našu slovnú žiadosť. 21. E, júna o 12. hodine vypršila lehota na pozmeňovacie návrhy. Ak k tomuto nie sú žiadne výhrady, tak prejdeme hneď k ďalšiemu bodu a síce k surovinám. Prosím, pán Butikofer, dávajte pozor, pretože vy máte na starosti tento bod a dostávate ako prvý aj slovo oficiálne s mikrofónom. Nech sa páči. Pán predseda, bolo jasné, že kolega Langen ma chcel rozptýliť a chcel to zneužiť vo svoj prospech, ale som vám vďačný za to, že vám to neušlo, pán predseda. Stretli sme sa s kolegami, tieňovými spravodajcami na toto stretnutie som priniesol 30 konkrétnych návrhov o kompromisných pozmeňovacích návrhoch. A zase vám môžem povedať toľko, že toto stretnutie bolo mimoriadne úspešné nikto nenadobudol dojem, že by tam boli neprekonateľné ťažkosti. Myslím, že nálada bola veľmi konštruktívna. E, neuzavreli sme všetko, e, všetky návrhy kompromisných e, pozmeňujúcich návrhov sa nám nepodarilo prejsť, pretože sme nemali ešte k dispozícii úplne konečnú verziu všetkých týchto návrhov. Preto sa uskutoční druhé kolo tohto stretnutia a ja sa budem snažiť všetky e, pripomienky, kritické návrhy kolegov, ktoré vyplynuli z rokovaní, už zapracovať do toho druhého stretnutia. A dúfam, že napokon sa nám podarí e, vypracovať e, taký návrh, ktorý bude mať šancu získať si podporu. Eh, skupiny IPP, socialisti demokrati, ALDE, ECR a Zelení eh, sa rozhodne budú snažiť o takýto návrh. Čo sa týka eh, postupu, je tu istá komplikácia z hľadiska termínu. Výbor AFED svoje pozmeňovacie návrhy už uzavrel, takže bolo možné ich zohľadniť pri formulácii kompromisných pozuniacich návrhov. To sa nedá povedať o výbore Envy a o výbore pre obchod, ktoré až tesne pred e, našim prejednávaním svoje vlastné stanoviská e, predkladajú. Myslím, že jeden alebo dva dní pred tým, ako sa budeme zaoberať e, týmto bodom, my nemôžem zaručiť, že všetko sa potom podarí zapracovať do kompromisov. Možno sa to nestihne. To čiastočne e, možno platí aj pre výbor DV, ktorý taktiež predložil niekoľko návrhov. Možno napokon budeme nútení hlasovať jednotlivo o týchto návrhoch. Ja v tom však nevidím žiadny problém tieto poradné výbory k tomu pristupujú v súlade s pravidlami, pretože ich návrhy e, sa musia zohľadniť pri vypracovávaní záverečnej verzie. Nebudem teraz spomínať všetky kompromisné pozmeňovacie návrhy jednotlivo. Myslím, že to v tejto chvíli stačí z mojej strany. Ak budú nejaké pripomienky, otázky kolegov, rád sa k tomu ešte vyjadrím neskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. Viacerí sa prihlásili. Dám slovo najskôr Deňujem spravodajcom pani Úskok. Tak, herr ordförande. E, Presne tak, ako už povedal spravodajca, Mali sme skutočne skvelú spoluprácu v oblasti tejto stratégie, e, v stratégii surovín. A mali sme prvé stretnutie s tieňovými správodajcami a prekvapenie sme skonštantovali, že tam bol obrovský súzvuk medzi viacerými politickými skupinami a väčšina z nich súhlasila s väčšinou kompromisných návrhov. Môžem povedať, že toto je pozitívna, dobrá správa a pokiaľ ide o stratégiu pre suroviny, máme tu všeobecný konsenzus, pokiaľ ide o používanie surovín, ktoré treba e, naozaj používať rozumne bez toho, aby sme preháňali e, využívanie týchto zdrojov. Mali by sme využívať recyklovanie, efektívne využívanie surovín, pretože toto všetko má potom dopad aj na ďalšie politiky a v poslednom rade aj na životné prostredie. A je to takisto aj aspekt výskumu, ktorý netreba zanedbávať. Ten umožní efektívnejšie využívanie zdrojov. V našej skupine sme prišli k záveru, že e, musíme ísť ďalej, ako je návrh, ktorý predložila komisia lebo ten mi pripadá príliš skromný. My musíme byť ambicioznejší, najmä v prípade istých surovín, ako sú napríklad kovy. Treba mať ambicioznejšiu stratégiu na efektívne využívanie surovín. A tu sa nám núkajú nové perspektívy, ktoré musíme využiť. A nemôžeme k ním pristupovať pasívne. Aj tu máme niektoré také e, body, kde môžeme skutočne byť ofenzívny tam, kde sa hovorí o udržateľnosti a jej perspektívach, ale aj o možnostiach vytvárania bohatstva, blahobytu a vytvárania pracovných miest. To sú permanentné témy v texte, ale E, vždy sú bokom, keď hovoríme o efektívnom využívaní surovín. Vieme, že existuje ťažobný priemysel využívania a ťažby surovín, ale na európskej úrovni sú tu isté hranice, pretože často sa práve táto ťažba e, koná mimo európskeho územia. A preto je dôležité e, byť veľmi E, racionálny, keď sa hovorí o transformácii a opätovnom využívaní týchto surovín, ale aj na efektívnom a zodpovednom využívaní týchto zdrojov, pričom treba klásť e, ohľad a, a dôraz aj na ochranu životného prostredia. Toto všetko sú prvky, ktoré sú obsiahnuté v pozmenujúcich návrhoch, ale my môžeme byť ešte oveľa detailnejší keď hovoríme o politikách rozvoja, tak je pre nás dôležité, aby obchod, ktorý častokrát rozho- je rozhodujúcim prvkom, aby sme k nemu zaujali trošku iný postoj ako iné politické skupiny. To znamená, Nemali by sme brať do úvahy len ekonomické aspekty, ale aj iné aspekty, ktoré považujeme za relevantné. Chcem opäť poďakovať kolegovi eh, Butikoferovi za odvedenú prácu. Myslím si, že vo všeobecnosti tam dokázal zaintegrovať viaceré názory a ten text je naozaj konzistentný, pokiaľ ide o zaobchádzanie so surovinami. Ja sa zmiením o jednom z kompromisných návrhov, ktorý som ešte nevidela. Je to e, text jednej časti pozmenujúceho návrhu a síce tam, kde sa hovorí špecificky o kovoch. Na konci kompromisného návrhu sa hovorí o, konkrétne o kovoch. Samozrejme, že sú tam ešte spomenuté iné suroviny na začiatku pozmenujúceho návrhu, ale úprimne povedané, ja si myslím, že zmieňovať sa špecificky o jednej strategickej surovine, o kovoch, nie je náležité, lebo e, v mnohých, e, mnohokrát jednoducho to nezodpoveda úlohe, ktorú zohrávajú aj iné suroviny. A myslím si, že je oveľa dôležitejšie to, aby e, podľa krajín členov EÚ táto stratégia bola zameraná na rôzne suroviny či už z hľadiska ponuky alebo z hľadiska dopytu. Sú krajiny, pre ktoré je drevo základná surovina ponuky a sú ďalšie suroviny, ktoré sú e, dopytom. Takže treba trvať na tom, že treba zachovať v tomto kompromisnom e, návrhu tie partikulárne metódy. A ja si úprimne myslím, že to je problém, ktorý diskriminuje ostatné suroviny a diskriminuje legitímne záujmy istých krajín, tak, kto, kde, lebo niektoré krajiny nemajú st- skutočne strate- v centre strategického záujmu práve kovy. To je to najdôležitejšie, čo som chcela povedať. Ďakujem. Bedanke mich Šimanský. Ďakujem pekne, pán Šimanský. Ďakujem bardzo. Ďakujem. Skutočne si myslím, že je dobré, keď máme konsenzus v tomto výbore, pokiaľ ide o kompromisné návrhy. Tieto kompromisné návrhy sú skutočne pozitívne, pretože je tu rovnováha obchodnej politiky, recyklácie, efektívneho využívania zdrojov a surovín, no a v neposlednom rade aj využívania vlastných zdrojov. Pokiaľ ide o suroviny a kritické suroviny v Európe, no a tu chcem vyzvať legislatívcom list tej veci, pretože ja si myslím, že my by sme sa mali sústrediť na dobrú implementáciu legislatívneho rámca, ktorý existuje, namiesto toho, aby sme prijímali ďalšiu legislatívu. A keď hovoríme o vzoroch, tak to je otázka veľmi dôležitá a produkovať dopadové štúdie prehlbeného charakteru na cel, celé priemyselné pletivo v Európe. Je dobré, keď sa tu hovorí o úlohe zahraničnej politiky Európskej únie, o diplomácii v oblasti surovín. To sú otázky veľmi dôležité na to, aby sme v týchto cieľoch dosiahli úspech a Takisto aj oznámenie komisie sa snaží zabezpečiť e, zásobovanie surovinami v Európe. Ďakujem. You, Ďakujem pekne. <clears throat> Chcem taktiež poďakovať pánovi Butikoferovi za vynikajúcu prácu na tejto správe. Rastúci dopyt po surovinách celosvetovo znamená, že EÚ musí konať konkrétnou politikou, aby sme zabezpečili, že sa neohrozí európsky priemysel. A preto rada vidím, že v prvom rade zdôrazňujeme význam výskumu a inovácií, ďalej aspekt budovania a rozvoja technológií s cieľom, aby sa pomohlo týmto krajinám. Po druhé, vítam aj aspekt tej diplomacie, ktorá by mala fungovať v oblasti surovín je to v záujme toho, aby sme zabezpečili patričnú spoluprácu v záujme zabezpečenia surovín aj vo vzťahu k Ukrajinám, ako je Čína. Predpokladám, že pán Butichofer nám poskytne argumenty. Prečo vlastne do kompromisného návrhu nie sú zahrnuté aspekty významu kontroly a regulácie je to preto, že my sme mali mať taký mekší prístup k týmto krajinám zo začiatku? Hovorím teraz o krajinách, ktoré sú producentmi surovín. A posledný bod. EÚ má svoju významnú úlohu aj v tom zmysle, aby sa dalo dosiahnuť pokroku a rastu, ktorý bude udržateľný. veľmi dôležité, aby sme tu zaznamenali prínosy trvalého charakteru. A keď hovoríme o baňskom priemysle v rozvojových krajinách, tak e, máme záujem na tom, aby sme pomohli a prispali vlastne aj k rozvoju v týchto krajinách. Aby sa samozrejme dodržiavali patričné normy v oblasti pracovného práva. Takže ešte raz ďakujem a blahoželám pánovi spravodajcovi, pánovi Butikoferovi pani Hall. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za jeho slova o tom, že vlastne vezme do úvahy aj iné výbory, hlavne výbor DV, teda ja v mene tohoto výboru sledujem túto iniciatívu. A je dôležité, aby sme tu v oblasti surovinovej politiky zabezpečovali určitú koherentnosť. A preto rada vidím tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré sú na stole. A vlastne vidím, že parlament sa uberá práve k tej koherentnosti. Chcem počiarknúť význam koherentnosti politiky v oblasti rozvoja. A chcem počiarknúť aj to, že je veľmi dôležité ku krajinám s menej rozvinutým krajinám teda treba náležite pristupovať a aby ten potenciál, ktorý tieto krajiny majú vo svojich surovinách, aby ten potenciál prispel aj k ich rozvoju, k rozvoju daných krajín a ich priemyslu. Aby tam nešlo len o to, že budú exportovať tieto základné komunity. Takže aj toto je dôležitý aspekt, ktorý súvisí s prístupom ktorý sme charakterizovali ako koherentný. Je tu ešte tento aspekt. Vítam dôraz, ktorý sa vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch venuje otázkam opätovného použitia, e, výťažnosti materiálu a niekedy môžem povedať, ten až zločinne sa vlastne e, vyhadzuje takýto cenný materiál, mnohé takéto hodnotné suroviny sa ocitnú na skladkách odpadu a to je naozaj až zločinné správanie. Bol by zaujímavé vidieť vlastne, aké sú výnosy, príjmy e, jednotlivých krajín e, pri spracovávaní surovín. Sú totiž aj skorumpované režimy a tým by bolo potrebné pozrieť sa bližšie na prsty, obrazne povedané. Napríklad návrhy zákonov Dodd-Frank v USA sa uberajú týmto smerom sprísnenia podmienok e, narábania a vôbec hospodárenia s týmito e, surovinami a s odpadom. Ďakujem. Slovo má pani Markis. Ďakujem za slovo, pán predseda. Áno, je pravdou, že nemáme mnoho času na to, aby sme do práce zapracovali pripomienky ostatných výborov a preto chcem využiť túto príležitosť ako spolupracovníčka v rámci NV a ITRE, že by sme tu vlastne zahrnuli viacero bodov. Už teraz. Pán Butikofer vypracoval veľmi dobrú správu a chcem mu blahoželať k tomuto a má moju jednoznačnú podporu. To, čo povedala Marita Oskos o tom širšom prístupe, tak si myslím, že je veľmi dôležité, keď sa hovorí o strategii surovín, tak ten širší prístup e, je potrebný. Nestačí sa sústrediť len na priemyselné nerastné hmoty a materiály. Čiže treba konať v tejto línii, pretože tie priemyselné materiály, ktoré máme dnes, nemusia byť presne tie isté, aké budeme mať v budúcnosti. Takže vlastne vylúčovať tie budúce možné suroviny by mohlo byť e, nešťastné. Takže niekedy môže nastať situácia, že sa presúva pozornosť od určitých oblastí k iným, od určitých odvetví do iných odvetví, od určitých materiálov k iným, novým. Takže keď sa povie, že opustíme kovy, sústredíme sa na drevo, na rastliny a tak ďalej. Takže je ozaj dôležité, aby to spektrum ostávalo veľmi široké, aby sme nepodliehali tomu, čo je momentálne práve v móde v určitých premyselných odvetviach. Čiže musíme sa zameriavať nielen na prvý pilier, pokiaľ ide o suroviny, ale aj piliere číslo 2 a 3. Nevždy musíme hľadieť ďaleko dopredu a musíme sa pozrieť aj na to, čo máme my tu v Európe a samozrejme aj vo vzťahu k tomu, čo hovoríme o energii. Musíme sa pozrieť, do akej miery čo najefektívnejšie dokážeme využiť tieto materiály, tieto suroviny, aby sme maximálne využili ich pridanú hodnotu a aby sme ich naozaj využívali čo najlepšie tak ako to bolo aj s odpadom napríklad, aj tam existuje určitá hierarchia. A teraz máme materiály a v týchto tiež môže existovať určitá hierarchia. Čiže mali by sme toto nejak tiež zdôrazniť a hľadať čo najlepšiu možnú pridanú hodnotu pre suroviny. A v stratégii by sme na toto mali taktiež myslieť. Okrem toho je tu ešte celý rad rôznych stratégií a oznámení. Zvali sa to ako veľká vlna. Potom sú tu e, cestovné mapy a hlavné iniciatívy a tak ďalej a tak ďalej. Ale <laughs> v podstate ide o to, že nemáme dostatok ozaj kvalitnej legislatívy, ktorá sa týka takýchto súrovín napríklad. Takže by som vás rada požiadala, či by nedávalo zmysel do tejto správy zapracovať aj nejaké ciele alebo jasné jasné stanovenie cieľov, ktoré sa týkajú efektívnosti, trebárs, alebo určitý systém určitej postupnosti, v tom zmysle, ako sme o tom hovorili v súvislosti s drevom. Čiže o spôsob ťažby e, týchto materiálov a tak ďalej. Aby to bolo zmysluplné. Takže by som poprosil poprosil o to, aby sa väčšia pozornosť venovala aj týmto aspektom. Ďakujem. Kolega Gierek. Ďakujem. Keď sa pozrieme na antickú históriu a ešte na históriu, ktorá predchádzala antike, keď sa objavili prvé ľudské bytosti na Zemi, tak sme mali drevo, kameň a ešte čosi ako suroviny. Nič viac potom samozrejme došlo k rozvoju, vznikli nové možnosti, bronz, železo. Čo tým chcem povedať? Každá surovina má svoj ekvi- e, energetický ekvivalent. To znamená, ak je surovina na Zemi, nemá, alebo v zemi, nemá hodnotu okrem špekulatívnej hodnoty. Až keď ju môžeme ťažiť, tak až vtedy surovina má svoju hodnotu a stúpne jej cena. Povedať, že potrebná je... Takže čo tým chcem povedať je, že my musíme klasifikovať suroviny a musíme mať na mysli ich energetickú ekvivalenciu. Po druhé, že e, musím povedať, že pokiaľ ide o zásobovanie surovinami, zásobovanie sa týka e, e, surovín, ktoré budú potrebné a vyjadruje sa to napríklad potrebami trhu a preto existujú rozličné zásobovania a takisto aj inovačné využívanie niektorých materiálov. Napríklad v inžinierstve Ďalej tu máme druhú veľmi dôležitú otázku, ktorú by som chcel zdôrazniť to je e, vlastne model e, rovnosti alebo rovnice, lebo náš súčasný model spotreby nie je efektívny. Máme prehnané využívanie zdrojov, energii. My musíme mať na mysli toto všetko a musíme začať presadzovať a načrtávať energetickú politiku pre suroviny, lebo inak nám budú v budúcnosti chýbať suroviny pre celé ľudstvo. A ešte chcem pripomenúť to, čo tu už odznelo, povedal to pán spravodajca. A síce zdaňovanie. Pretože v súčasnosti sa veľa hovorí o otázkach zdaňovania aj v súvislosti s environmentálnymi otázkami, ale my nemôžeme nahradiť pracovné dane daňami z energií. Ja si myslím, že takéto riešenie by mohlo mať negatívny dopad na ľudí, ale to je návrh, ktorý tu chcem urobiť. Mali by sme analyzovať toto prepojenie. Ďakujem. Pán Cukalas, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj kolegovi Butikhoferovi za skvelo odvedenú prácu. A chcem poďakovať aj za to, že väčšina mojich pozmenujúcich návrhov, návrhov o tých e, nedostatkových surovinách boli prijaté. Ale sú tu ešte niektoré body, o ktorých si myslím, že by sme mali spomenúť, lebo ich považujem za dôležité v tomto štádiu aké miesto patrí Európe v oblasti bezpečnosti zásobovania e, s, s tými e, drahými a zriedkavými kovmi, ktoré dovážame z Číny. Treba sa pozrieť, aké exportné kvóty sú v Číne do Európy od druhej polovice tohto roka. Tento deficit vieme, že má negatívny dopad na rozličné oblasti priemyslu, na biotechnológiu a na obranu. Rovnako je dôležité a naliehavé a pozrieť sa na alternatívne zdroje a na ich udržateľnú ťažbu z iných zdrojov ako z Číny. Rovnako treba e, vziať do úvahy produkciu alebo ťažbu týchto prvkov na vlastnom teritóriu, aby sme sa vyhli závislosti od tretich krajín. V tomto smere je veľmi dôležitá inovácia, rozvoj nových technológií a e, ľudský kapitál vysoko špecializovaný. E, myslím si, že Európska únia by mala vytvoriť cestovnú mapu z dlhodobého hľadiska pre suroviny až do roku 2050. Mali by sme si stanoviť, aké sú výzvy, aké sú hrozby, aby sme mohli pomôcť európskemu priemyslu, e, akademickým strediskám, tak aby sme mali dlhodobý plán a aby sme mohli tomu prispôsobovať naše investície. Myslím si, že komisia by mala preskúmať možnosti vytvorenia mechanizmu skladovania surovín, ktoré sú dôležité a najvyššej dôležitosti, tak aby v prípade potreby európske firmy mohli mať prístup k týmto rezervám aby sme mohli takto chrániť tie najdôležitejšie priemyselné odvetvia a aby sme sa mohli aj my sami chrániť pred fluktuáciou cien. Okrem toho nemôžeme hovoriť o zelených technológiách, keď suroviny a predovšetkým tieto vzácne e, zeminy a vzácne kovy, ktoré sú používané na ekologi- výrobu ekologických automobilov sa vyrábajú neekologickým spôsobom v Číne. E, tento environmentálny odtlačok týchto surovín treba tiež brať do úvahy a nezabúdajme na, na, kap- na, zdroj, na zdroje ľudského kapitálu. je potrebné viac rokov na to, aby sme tieto poznatky a technológie mohli spracovať. E, predpokladá sa, že sú na to potrebné 4 roky a my sme k tomu pripravení. Ďakujem. <clears throat> Merci, Ďakujem, pán predseda. Včera Európska komisia zorganizovala dôležitú konferenciu o surovinách a ja si kladiem otázku, či tam pozvali Európsky parlament. V každom prípade tam boli dôležití rečníci, komisári, šéfovia štátov, e, predseda G20. Všetci sa vyjadrovali e, k otázkam surovín a okrem komisie a otázky na komisiu, ktorú som položil, sa chcem spýtať spravodajcu, či táto konferencia môže istým spôsobom pozmeniť niektoré prvky, ktoré obsahuje jeho správa a aký je jeho pocit z toho, čo naznačil predseda G20 a síce, že treba prepojiť financovanie trhov sú so surovinami a samotné suroviny. Napríklad on hovorí, že napríklad pri obilí totálny objem obilia sa predá zhruba 50 krát bez toho, že by, že by, sa, že by došlo k fyzickému e, presunu tohto obilia. Sú to iba e, špekulatívne pohyby. A tu nás sa vlastne množia peniaze a napríklad sa tak kúpilo 7 pre percent e, svetovej produkcie kaká, čo predstavuje veľké percento svetových zásob. A táto prchavosť, táto nestálosť bohužiaľ postihuje poľnohospodárov, pracovníkov a pestovateľov, ktorí nie sú špekulantami a preto je dôležité zamyslieť sa nad eventuálnou reguláciou týchto trhov so surovinami. A či má náš spravodajca o tom predstavu a či parlament by nechcel zorganizovať politickú debatu, môže tam byť aj pre, aj proti, o týchto aspektoch financovania trhov s derivátmi, e, trhu so surovinami a dopad na riadenie priemyslu a tak ďalej. Kolegyň Týkau. Pani kolegyňa Týkau. Ďakujem pekne. Chcela by som zablahoželať kolegovi Buty Koferovi k tejto vynikajúcej správe. Zároveň by som chcela uviesť, že v budúcnosti priemyselný rozvoj pracovných miest bude e, závislieť aj od disponibility surovín, tak aby sme boli schopní rozšíriť konkurencieschopnosť Európy. Budeme musieť si uvedomiť, že táto téma veľmi úzko súvisí s dostupnosťou surovín. Teda ak Európa v niektorých oblastiach nebude mať prístup k tým surovinám, podniky jednoducho presunú svoju činnosť tam, kde tieto suroviny budú k dispozícii. To znamená, aj pracovná sila sa bude využívať e, mimo Európskej únie. To uvádza aj pán Koffer vo svojej správe. Vo všetkých dohodách o obchode, ktoré Európska únia uzatvára s tretimi krajinami alebo s istými regiónmi, e, sa musí preto zdôrazňovať aj otázka dostupnosti surovín. Zároveň musíme podporovať investície do vypracovania a vynálezu takých technológií, ktoré budú schopné využívať nové suroviny, tak aby sme boli schopní zachovať udržateľný rast priemyslu v Európe. Štatistiky ukazujú, že 30 odpadov sú v podstate nevyužité sekundárne produkty a myslím, že by bolo vhodné analyzovať eh, naše konzumné správanie a správanie našej spotreby. A v tejto súvislosti by sme mali taktiež využiť eh, aspekt eh, tzv. urban mining, to znamená využívanie, opätovné využívanie napríklad vzácných kovov, ktoré v súčasnosti sa považujú za odpady. Ešte raz blahoželám kolegovi Bytikoferovi. Myslím, že je dôležité, aby sme vyzvali komisiu, aby vyvíjala nové stratégie o dostupnosti surovín, vrátanie vzácných zemín. Nemôže to byť iba holý zoznam takýchto zemín. Mm, mala by sa vypracovať aj stratégia na ich využitie. A to by sa malo samozrejme potom odzrkadliť aj v obchodnej politike Európskej únie. Ďakujem pekne. Chce sa komisia vyjadriť? Pýta sa pán predseda. Prosím, stručne. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem stručný, pretože že existuje to ozaj široká zhoda a sme veľmi vďační pánovi Butikoferovi za túto výbornú správu, ako poukázali aj viacerí predrečníci. Naozaj je to veľmi vyvážený materiál a veľmi komplexný. Ešte raz ďakujem. Dovolte mi ešte vyjadriť sa k jednomu dvom bodom. Možno tu je troška ako rozdielný názor, alebo odchýlka. Treba, pokiaľ ide o stanovovanie cieľov v súvislosti e, s touto témou, je to citlivá vec, pokiaľ ide o efektívne využitie zdrojov. Potrebujem zadefinovať tie ukazovatele. Dobre, ale aj tu je ťažké stanoviť určitú cifru, určité číslo celkovo pretože je tu riziko, že to nebude ani reálne, ani vedecky podložené a, a vôbec to nebude sedieť. Takže nehovoríme, že nebudeme bojovať za nejaké ciele, ale musíme postupovať opatrne. Najprv treba zadefinovať ukazovatele podľa odvetví alebo pododvetví a potom musíme zadefinovať tie ciele. A po druhé, aspekt Ehm, opakovane sa objavujúceho javu indexácie. Pokiaľ ide o tieto materiály, tie sa používajú predsa globálne. A pokiaľ ide o určité konkrétne zdanenie surovín, tak to okamžite znamená, že priemiel, priemysel, teda tí, ktorí budú používať tieto materiály, budú v nevýhodnej polohe, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž. Práve v dôsledku tých daní. A samozrejme, už sme diskutovali v parlamente aj o tom, či by sa nenašiel spôsob, ako nahradiť jeden druh daní iným druhom. Ten účitok by teda, ak by bol nejaký účinok, ktorý by bol efektívny z hľadiska vynaložených nákladov, tak by to malo svoje podstatnenie. A ešte v neposlednom rade hierarchia tých surovín. Máme hierarchiu odpadu, dobre, poznáme. A hierarchia surovín to znie zaujímavo. A ide tu ale o to, že tu potrebujeme mnoho analýz životného cyklu. A myslím si, že tu každý uzná, že zatiaľ takáto analýza neexistuje. Ale nemusím teraz hľadať nejaké príklady. Proste je nesmierne dôležité v rámci tohoto procesu mať k dispozícii tieto hodnotenie životného cyklu. A mnohé otázky, ktoré tu odozneli a nakoniec aj včera na tej veľkej konferencii, aj komisia, aj rada vlastne uznávajú všetci, že je tu strategická výzva pred nami. Povedzme, snažíme sa zlepšovať existujúce predpisy, pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, recyklovanie a tak ďalej. Vždy je tam nejaký priestor pre zlepšenie, dá sa to doľaďovať, vylepšovať. Ale ak nie sme schopní inovovať ani cestou technológií, alebo e, cestou určitých štandardov, obstarávania napríklad, tak bude veľmi ťažké vôbec e, niečo zrealizovať za 10 rokov, ktoré nás čakajú. Ak mi dovolíte, ešte tak do poznámku, pán predseda. Za okolností na internete prebieha taká verejná konzultácia o možných partnerstvách pre inov- v oblasti inovácie v súvislosti so surovinami. Isté parlamentu to leží na srdci táto téma a my spolu s parlamentom, teda komisia, by sme chceli upriamiť vašu pozornosť aj na to, že vlastne možno aj vaši voliči by chceli odpovedať v rámci týchto verejných konzultácií a na to majú práve touto cestou priestor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte dávam slovo kolegovi Beauty Koferovi. Ďakujem, pán predseda, aj ja ďakujem Všetkým pán Šivanský má plnú pravdu, keď tvrdí, že text, ktorý máme pred sebou, e, sa ešte vylepšil pozmeňovacími návrhmi a tie pripomienky, ktoré tu teraz zazneli, sú tiež veľmi hodnotné. Budem sa snažiť v stručnosti vyjadriť sa k tomu, čo tu zaznelo. Čo sa týka otázky pani Del Castillo, to by som začal. Tá súvisela s kompromisom číslo 4. Tento text E, sme práve teraz vypracovali a to s cieľom zohľadniť želanie mnohých kolegov, aby nedošlo k obmedzeniu, ale aby sa rozšíril náš pohľad, tak ako e, to tvrdila pani Ulfskok. Myslím, že v tejto formulácii e, nepoľavíme a podarí sa nám ju presadiť. Myslím, že to by sa dalo rozumne vyriešiť. V tomto smere som teda optimistom, ale musím pripomenúť, že boli aj kolegovia, ktorí veľmi ostro tvrdili, že by sme mali nie hovoriť o všetkých eh, druhoch surovín, sústrediť sa na niektoré konkrétne eh, špecifické druhy. Ja eh, si myslím, že to je správne, pretože inak by to politicky nebolo únosné. Myslím, že tento politický záujem, ktorý tu zaznel, e, dokážeme podporiť. Čo sa týka poznámky pani Hall, z pohľadu najmä rozvojovej politiky, tu môžem povedať, že súhlasím so všetkým, čo tu e, zaznelo a predpokladám, že sa nám podarí získať aj väčšinu v tomto bode. Ešte by som sa vrátil k otázke pani Úskok aj pani Merkis. Čo všetko chceme eh, zohľadniť? To, čo sa tu spomína o stratégiách efektívnosti, o nástrojoch, o domácich eh, formách eh, odborovania súrovín a taktiež diplomácie, to sú tvrdenia, ktoré platia pre rôzne druhy súrovín. Preto myslím, že stojí za toto spomenúť. Pán Šimanský uviedol, že existuje celý rad e, snách, e, poviem to tak No, boli ironicky vytvárať e, rôzne formy regulácie. E, musím povedať, že tam, kde to je relevantné, v každom prípade sa budeme venovať hodnoteniu dopadov takejto e, snahy o reguláciu a taktiež budeme hodnotiť dopady na hospodárstvo, tak aby sme zabránili tomu, že by došlo k voluntarizmu regulácie. Čo sa týka cieľov, tu musíme skonštatovať, a musím sa priznať, že teraz som e, trochu menej odvážny, ako som bol v pôvodnom návrhu. Tam som totiž to uvádzal konkrétny cieľ vyjadrený v číslach, ale bez hľadu na to, že si nemyslím, že sa nám podarí e, zhodnúť sa na takomto čísle, aj tak si myslím, že by to bolo nesprávne, keby sme takto predpisovali komisii, aby po zavedení a zadefinovaní presných parametrov už by e, si stanovila takéto konkrétne číselné ciele e, z hľadiska dosiahnutia energetickej účinnosti. To podľa mňa nie je vhodná stratégia. Najmä v čase, keď ešte panuje neistota o tom, ako sa to presne bude vypočítavať. K tomu, čo povedala pani Cavela o kontrole a regulácii v obchode, musím povedať, že som to celkom nepochopil. Chcel by som vás požiadať, aby sme e, to potom vyjasnili možno na bilaterálnej úrovni. Musím sa priznať, že dosť obozretne vnímam otázku hierarchie surovín. Skôr by som sa uberal smerom ktorý spomenul eh, pán Del Cavallo. Nemyslím si, že by sme eh, sa mali takto vyjazať stanovovaním takéto hierarchie. Snažím sa predstaviť si, ako precízne by sme museli postupovať, keby sme chceli vôbec eh, aspoň náznak takejto hierarchie vypracovať. Myslím si, že sú iné nástroje, ktoré eh, by boli vhodnejšie na vypracovanie takéhoto zoznamu, respektíve na eh, podporu tohto sektora a nie takto politicky zadefinované hierarchie ak samozrejme budú splnené a vytvorené rámcové podmienky, aj ekonomické, aj ekologické. Ďalej eh, k otázke pána Giereka, ktorá súvisela s energetickou hodnotou ako hlavným meradlom. Aj tu by som bol dosť opatrný. Myslím si, že energetická hodnota môže byť jednou hodnotou, jedným meradlom. Nemôže to byť jediné, jediné meradlo. Sú napríklad aj otázky strategickej závislosti, respektíve nezávislosti. Niektoré tieto suroviny sa využívajú na isté formy výroby, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti. To sa predsa nemôže uh, Um, všetko merať iba podľa energetickej hodnoty. A taktiež k téme daní, ku ktorej ste sa vyjadrili, uh, tu súhlasíme s tou teoretickou perspektívou, ktorú ste nastolili, teda uh, náhrada daní, nie navýšovanie, ale čo sa týka konkrétnejších krokov, tu by som bol dosť opatrný. A to najmä z ekolo, ekonomických dôvodov. Poprvé, keď napríklad meď má cenu 10 tisíc dolárov na tonu. Chcem sa opýtať, aká vysoká by mala byť eh, sa zbadanie, aby sme vôbec eh, mali eh, nejaký takový efekt, nejaký vplyv na tento sektor. Keď sú ceny takéto vysoké, neviem, čo by sme museli urobiť, aby sme daňovými mechanizmami docelili nejaký vplyv. Ďalej, e, ak sa stanovia odlišné daňové sadzby, mohlo by to viesť k nesprávnej alokácii, e, teda do surovín by sa e, investovalo iba preto, že by to bolo z daňového hľadiska výhodné, aj keď z hľadiska dostupnosti a strategickej perspektívy by to nemalo veľký zmysel, ak by sa teda nebrali do úvahy daňové aspekty. A ďalej je tu ešte otázka, ako byrokraticky e, doladený musí byť systém, aby napríklad 17 rôznych vzácných zemín malo e, nejakú odlišnú e, daňovú sadzbu. Teoreticky teda sa mi tento nápad pozdáva, ale v praxi si ho neviem celko dobre predstaviť. Ďalej k tomu, čo povedal pán Cukalas. Súhlasím s vašim politickým cieľom, že aj v Európe by sme sa mali postaviť na vlastné nohy, ale to nie je len problém disponibility takýchto možností, týchto e, vzácných zemín. Je to e, najmä problém disponibility vo všeobecnosti, ako ste už spomenuli, taktiež e, dostupnosti zručnosti a postupov e, Čína nemá len 97% e, podiel z hľadiska ťažby, ale aj E, takýto e, výrazný väčšinový podiel e, z hľadiska možnosti spracovania týchto vzácných zemín. My jednoducho nie sme schopní držať krok s nimi. Tu sú relevantné otázky, ktoré napríklad súvisia s tým, že v Spojených štátoch amerických sa už o nich dosť ostro diskutuje a spoločnosť je dosť rozdelená, pretože niektoré strany v kongrese predložili návrh na požadovanie ťažby týchto vzácných zemín v Spojených štátoch amerických aby sa e, poskytovali isté formy záruk a na to reagujú kritické hlasy, ktoré sa chcú sústredovať skôr na domáce kroky v oblasti ťažby. Ďalej, čo sa týka plánu do roku 2050, e, myslím, že to v mojom texte je, ale tak ako navrhuje komisia, Zrejme bude vhodné vyhodnocovať to v takých kratších časových úsekoch e, a zvážiť, e, ktoré suroviny e, v danom čase sú kritické. Pretože, tak ako povedala pani Merkis, to sa môže meniť. Čo sa týka hromadenia zásob, tu by som bol dosť skeptický, musím sa priznať. Diskutoval som o tom s mnohými odborníkmi. Myslím, že pán komisár Dekucht argumentoval dosť vhodne, ako môžeme vôbec vytvárať zásoby, napríklad eh, zápných zemín, keď ich vôbec je nedostatok. Teda keď je trh, eh, tak povediac, úplne vysúšený, nie je predsa vôbec možnosť robiť si nejaké veľké zásoby. Ale iba v prípade týchto súrovín by to vôbec dávalo zmysel. Mm, napríklad eh, v nemeckom zväzku pre zvede pre priemysel e, sú isté snahy vypracovať nejakú spoločnú stratégiu nákupu. E, táto však bola doposiaľ e, niezokom prepracovaná a nepodarilo sa ju vypracovať, tak bola úspešná. Teda ak samotné odvetvie, samotné podniky nie sú schopné prísť takouto stratégiou, ako môžeme my na strane legislatívy vôbec prekladať nejaké návrhy na vypracovanie týchto návrhov na tvorbu zásob. Pán Ody po včerajšej konferencii e, sa pýtal e, na to, ako to bolo s tým, že parlament nebol prizvaný. Ja som sa snažil zistiť, či bolo možné zúčastniť sa tejto konferencie. A dozvedel som sa, že tam boli prizvané také významné osobnosti na pódium, okrem iného 22,5 francúzov, že zastupcov Európskeho parlamentu, to už by bolo priveľa. Teda nebolo to možné. Ale predsa len nebol to e, žiadny e, otvorený zákaz, e, ale v, vo vestníku pri, pri tejto príležitosti som dostal možnosť napísať svoje stanovisko. Čo sa týka tematickej orientácie tejto konferencie, prepašte mi e, tak, túto priamosť, ale išlo tam e, o e, orientovanie vnútornej politiky Francúzska výbor ECON v tejto súvislosti rozhodol, že sa nebude zaoberať stanoviskom v tejto veci. Rozhodli sa, že majú príliš veľa legislatívnej činnosti, tak či tak, že sa budú venovať tejto téme v súvislosti so smernicou MIFID, ktorá sa zaoberá financializáciou komodít Tomu sa teda budeme venovať neskôr v súvislosti so smernicou MIFID. E, preto si nemyslím, že by sme to mali e, nastolovať aj teraz, e, najmä keď nie sme gestorským výborom v tejto veci. Pani Tikau. Ešte dva body, ak dovolíte. Pani Tikau hovorila o E, presune výroby, musím povedať, že to e, je možno relevantné pre veľkých globálnych hráčov. E, pre mňa je dôležitejšie to, že malé stredné podniky v prípade týchto podnikov nie je možné držať krok s takýmito presunmi a jednoducho sú potopené. A ďalej, posledná vec, inovačné partnerstvá, na to poukázal pán Kavaľov, ja to plne podporujem, bol by som rád, keby sa nám podarilo dosiahnuť podporu keby sa nám podarilo prekonať eh, tie nezhody medzi parlamentom a radou. V tejto veci konkrétne ide o výhrady jednej eh, konkrétnej eh, krajiny, ktorá to nepodporuje. Ešte raz kolega Kody sa hlási o slovo. Euh, Iba stručne, tu nejde o francúzsku politiku, ide tu o predsedu V20, ja som to povedal. A chcem ešte doložiť, pán predseda, že e, k tým poznámkam, ktoré som dnes uviedol, mali by sme protestovať e, oficiálne. Je škandalozné, že Európsky parlament nie je pozvaný na takéto e, udalosti, ktoré organizuje komisia. Máme tému, máme spravodajcov, spolu rozhodujeme a navyše, keď sa dozviem, že poslanci, ktorí majú túto tému na starosti, nie sú vpustení do komisie, tak ja navrhujem, aby sme protestovali. A na záver, kolegovia, chcem povedať, hovoríte, že 22% Francúzov. Viete dobre, že G20 nemá administratívu. Ten, kto predsedá G20, má svoju administratívu. Takže táto poznámka naozaj si nezaslúži reakciu, ale chcem, aby sme protestovali. Dobre, takže keď to bolo podujatie komisie a neboli sme pozvaní, myslím si, že je dôvod protestovať e, veľmi vecne, ale rázne. Pán Kofer, myslím si, že počúvať nebolo zakázané, ale nebola umožnená aktívna účasť. Dobre, takže neboli sme pozvaní ako účastníci tejto konferencie. E, koniec riešenia tejto veci. Protest bude predložený tento bod je taktiež vyriešený. 30. júna prebehne hlasovanie. Týmto môžem uzavrieť našu schôdzu a o dve minúty začne schôdza koordinátorov. Prosím, žiadam všetkých, ktorí eh, nemajú právo zúčastniť sa schôdze koordinátorov, aby opustili sálu, aby sme mohli čo najskôr začať so schôdzou koordinátorov.